I want to welcome you all to the next uh, point on the agenda, which is the draft report with the proposal. Takže ideme na ďalší bod programu a to je teda návrh správy o spôsobe možného založenia Európskej nadácie pre demokraciu. Veľmi dlhý, zložitý titul pre niečo, čo je veľmi dôležité pre Európsky parlament Bola to téma, ktorá bola už témou mnohých diskusí, aj keď posledné diskusie s polským ministrom zahraničných vecí Sikorským, kde sme predložili určité pochybnosti k pôvodnej myšlienke respektíve k tomu, akým spôsobom došlo k pozmeneniu pôvodnej myšlienky zo strany rady. A my by sme chceli mať teda flexibilnú nadáciu, ktorá by podporovala demokratický vývoj a ako vidíme, E, každodenne je to veľmi potrebné. Čiže mali sme tu dnes e, budúceho ambasádora alebo vyslanca v Sudáne a v Kongu. Volá sa to Demokratická republika Kongo, ale potrebu- Konžská, ale potrebujú e, ešte stále veľmi veľa práce, s kým sa dopracujú k demokracii. A preto táto nadácia tam bude mať veľa práce. Dovolte, aby som teda privítal pána Hamsdorfa, ktorý je tu so mnou a on bude ďalej viesť schôdzu. Máme ešte ďalšie, ja musím odísť, pretože máme ešte ďalšie stretnutia a schôdze. A vítam tu takisto aj odborníkov, takisto vítam aj pána Krištofa Tarnovského, ktorý je zástupca polského e, ministra teda štátnik ministerstva zahraničných vecí v Polsku. Prosím vás pekne, keby ste boli pomerne struční, lebo nemáme až tak veľmi veľa času, ale máme pred sebou zaujímavú diskusiu. Teda požiadam, respektíve dám na, hneď na úvod slovo pani Malgožate Maženevskej, ktorá je, je vedúcou delegácie v rámci našej e, európskej, respektíve našej zahraničnej služby EÚ. Ďakujem pekne. Je to pre mňa radosť e, teda hovoriť za zahraničnú službu. Ako viete, došlo k výrazným zmenám v, našom, v našich krajinách, našich južnej, južných susedov. Takisto je potrebné aj v rámci zmeny, z, pro, zmeny politiky aj smerom na východ. Vytvorenie tejto Európskej nadácie pre demokraciu na podporu demokratizačnej procesy v našich susedných eh, regiónoch je jednou z najnovších a najinovatívnejších myšlienok. Rada vyjadrila svoju podporu takejto nadácii už vo svojich záberoch z júna d, d, 20. júna pričom zábery z minulého týždňa, z 1. decembra, mi vytvorenie Európskej nadácie pre demokraciu a žiada o rýchle založenie tejto nadácie. Členské štáty diskutujú momentálne o deklarácii, ktorá bude obsahovať eh, základ pre Európsku nadáciu pre demokraciu. Hlavné prvky tohto návrhu už boli prejednávané s príslušnými službami komisie, kabinetmi, ako aj s Európskym parlamentom, konkrétne v AFETE, DV a Výbore pre ľudské práva. Takisto aj z, e, naša služba e FSFI konala Čakaj, ako sa to... SVČ vykonala už e, teraz prieskum toho a jednoducho je to, mal by to byť nástroj, ktorý bude mať jasnú, alebo by mal mať jasnú pridanú hodnotu k existujúcim tým nástrojom. A máme tu európska ľudská politika, e, ra, rada, e, závery rady to taktiež podporujú. Um, usmernenia sú následovné. Nádácia by sa mala sústredňovať predovšetkým na uh, E, susedskú politiku, avšak dnes mala by sa vyčlenovať, alebo nesmie byť vylúčené to, že by mohla v budúcnosti fungovať aj v oblasti e, alebo reakcie na rôzne iné geografické iné oblasti. Bude to jasný E, finančný nástroj pre podporu politických a sociálnych e, hnutí, vrátanie hnutí mládeže a iných politických a sociálnych aktérov, ktorí budú aktívni v politických e, zmenách aby sa mohla mierovo bojo, podpora mierového boja čiže vytvoriť eh, potom, alebo podporu demokratického priestoru. A toto je kľúčový prvok, kde táto nadácia skutočne môže priniesť určitý iný rozmer v porovnaní s inými nástrojmi. Malo by to fungovať ako súkromná, na, ne, súkromný ne, never, um, neziskový subjekt, Ideálne by bolo, keby to fungovalo vlastne ako si pod kontrolou členských štátov. Malo by to fungovať hlavne rýchlo a flexibilne. To je vlastne kľúčový prvok tejto nadácie. A zameria, zameriava sa to aj na to, že by to malo vytvoriť alebo pokryť tú veľkú medzeru, ktorá momentálne vo všetkých nástrojoch chýba preto vlastne v tomto by mala byť aj hlavný prínos tejto nadácie. Avšak iné európske inštitúcie, konkrétne aj Európsky parlament, tie bude, bude zastúpený v riadiacom orgáne to, tejto nadácie, ktorý bude mať prehľad o práci nadácie. Tá by, nadácia by mala mm, spolupracovať s ďalšími inými partnermi, ako sú politické organizácie, nadácie, organizácie občianskej spoločnosti, aby sa zabezpečila konzistentnosť ale aby sa tiež mohla využiť ich skúsenosť v týchto oblastiach a aby nedošlo k nejakej duplikácii. Nadácia si musí vytvoriť svoje finančné a zmluvné pravidlá, avšak musíme zabezpečiť, aby, mala, eh, aby došlo, aby tam bola dobrá rovnováha medzi s dobrým finančným riadením, s odpovednosťou, riadením a na druhej strane flexibilitou a rýchlou reakciou čo sa týka európskych prostriedkov, je jasné, že finančné nariadenie EÚ samozrejme bude musieť platiť. Tiež očakávame, že budú, bude táto nadácia fungovať aj s príspevkou členských štátov, aj z európskych fondov. Myslím si, že tak, ako je to teraz navrhnuté, vyžaduje, aby členské štáty sa zhodli na tom, ako majú byť kľúčové princípy fungovania tohto Um, tejto nadácie a potom detaily sa postupne dohodnú prostredníctvom pracovnej skupiny a myslíme si, že uh, Európsky parlament tejto pracovnej skupine musí byť zastúpený. Takže ja sa teším na vaše reakcie a pripomienky a som rada, že môžem teraz oznámiť, že pán Matej Popovský asi bude môcť prísť okolo 12. On potom by mohol zodpovedať nejaké otázky, pretože ja tu vystupujem v jeho mene. Predseda Ďakujem pekne za vašu veľmi hutnú a stručnú prezentáciu. Teraz by som dal slovo pánovi Krištofovi Šarnovskému, ktorý je štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí za jeho príspevok. Ďakujem pekne, ďakujem aj za pozvánku, ďakujem aj za túto možnosť diskutovať o demokracii a vytvoreniu nadácie pre demokraciu. Keď uvažujeme o Európe v Polsku, my chápeme Európu ako zdroj demokracie. To je, že preto je to, je to miesto, kde vznikla demokracia a určite potreba priestoru eh, podpory demokracie Ehm, je dobrá vec, keďže je, to, a je dobré, že to podporuje aj Európsky parlament a vlastne to je výsledkom budovania aj demokracie. Demokracie je vlastne výsledkom toho, že sa stále snažíme dosiahnuť konsenzus. Ale určite v tejto chvíli, aspoň to takto vidíme na polskom predsedníctve na rade, potrebujeme inovatívne nástroje aj riešenia tak v otázkach ekonomických, ako aj v otázkach zahranično-politických s našimi susedmi, aj s tými vzdialenejšími krajinami, než len bezprostrednými susedmi. Teda tá myšlienka Európskej nadácie pre demokraciu bola prediskutovaná eh, po, alebo diskutovalo sa o nej už teda posledný celý pol rok bolo k tomu veľa rôznych e, návrhov, podpory aj z členských štátov, ale aj od európskych inštitúcií, ktoré diskutovali o tom, akým najlepším spôsobom sa dá zabezpečiť pridaná hodnota tejto nadácie. Zmyslom či jadrom tejto nadácie je prinášať pridanú hodnotu do našich vzťahov tými, ktorí bojujú o demokraciu, tými, ktorí sa snažia získať viac príležitostí rozhodovať o nás. A keď uvažujeme o Európskej nadácii pre demokraciu, tak sa sústredujeme špeciálne na Severnú Afriku a Arabskú jar, ale je to veľká čest, že tu môžem zastupovať eh, Viličku, Vlad, ktorý bol môj priateľ. Sme spolupracovali v Bielorusku. Eh, spoločne sme vybudovali demokratické vzťahy medzi Polskom a eh, Bieloruskom. Potrebujeme demokratické vzťahy s Južným krajinami, ale aj s východnými krajinami. A určite aj jedného dňa to bude aj, aj, aj Barma. Keď eh, hovoríme o, Európ- o európskej nadácii, tak Polsko je absolútne za demokraciu. Chceli by sme, aby tu boli zapojené aj európske inštitúcie, aj členské štáty a určite nie je pochyb o tom, že osobitnej mm, úloha pre Európsky parlament, ako aj pre Európsku službu boju pre vonkajšiu činnosť je podstatná pre túto iniciatívu. Ako už bolo spomínané, tento nástroj by mal byť rýchly, flexibilný, efektívny a mal by pomáhať e, založiť e, pluralitu a dobrú diskusiu v týchto krajinách, e, v týchto spoločnostiach, kde žiaľ nie je sloboda a nie je žiaden pluralizmus. bolo veľmi dôležité vidieť úlohu EÚ na poslednom fóre o efektívnosti pomoci v Busane, kde, keď sme rokovali s novými donorskými krajinami, ktoré sú, ktorými sú teda India, Čína, Brazília, musíme uvažovať o tom, aká by teda mala byť naša úloha pri preberaní zodpovednosti za budovanie spolupráce s našimi partnermi, so susednými krajinami aj po celom svete a ako zabezpečiť aj to, aby základné ľudské práva boli niečím, čo, sú, čo je spoločné pre nás všetkých, ale zároveň, aby sme zabezpečili aj podporu tým politickým hnutiam, ktoré podporujú myšlienku plurality a demokratizmu a ktoré sú pripravené budovať demokratické voľby, možnosti pre svoje komunity, pre svojich občanov. Preto aj podporujeme myšlienku Európskej nadácie. Preto si aj myslíme, že by to mala byť spoločná iniciatíva. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne, ďakujem za váš príspevok a my v Európskom parlamente E, ktorý s, e, sme presne veľmi dobre vieme, akú úlohu musí hrať demokraticky zvolená inštitúcia v tvorbe demokracie. Teraz by som teda dal slovo pánovi Vladovi Jaličkovi, ktorý tu už bol spomenutý, ktorý je predsedom Medzinárodného konzorcia Euro-Bielorusko, aby sa teda ujal slova. Ja by som ešte hovoril o tej myšlienke e, vytvorenie nadácie, ale predtým ešte by som chcel poďakovať za pozvanie a ja by som trošku uvidol situáciu, aká je v Bielorusku z hľadiska politickej, pretože Bielorusko sa často používa ako akýsi takým lakmusovým papierik toho, čo sa dá urobiť e, z hľadiska rozvoja demokracie, pretože tam veľa vecí nefunguje. Takže keď uvažujeme o Európskej nadácii pre demokraciu, tak od 19. E, decembra 2010 vlastne skolabovala táto situácia nestabilnej liberalizácie a ocitáme sa v takej politickej situácii, ktorá by sa možno že dala nazvať studenou občianskou vojnou. Máme veľmi rozdelenú spoločnosť. Poďalšie máme veľmi výrazné trendy, e, trendy obmedzovať e, slobody ľudí a ľudské práva Príkladom, čo môže byť napríklad nový zákon o verejnom zhromažďovaní a takisto e, využívanie zdrojov z medzinárodných fondov. Tam teraz bolo zavedených množstvo obmedzení a zavedili sa množstvo extra krokov, ktoré musia pod, občania podnikať aby, alebo podstúpiť E, e, jednoducho a už za mnohými, skrok, za mnohými činmi je akási mnohé takéto činy sú označené za trestné. Ďalej, mnohí aktéry, vrátane politických aktérov a potom rôzne jednotlivci, ktorí blogeri a podobne, títo vlastne ako si tvoria občianskú spoločnosť Bieloruska, ale je to veľmi e, fragmentované a tým pádom e, ťažko ako si klasifikovať e, túto občianskú spoločnosť, ale táto tam je, má samozrejme takáto občianská spoločnosť, ktorá je takto obmedzovaná, má veľmi slabý vplyv na občanov a má s nimi veľmi slabé kontakty. Žiaľ je to tak, takisto je tu nedostatok koordinácie a komunikácie medzi veľmi veľkými e, časťami nezávislých e, síl, teda medzi tými politickými silami. Sú tam veľké nedorozumenia s sú určité pokusy budovať nejaké sú dô, akúsi dôveru medzi týmito opozičnými silami, ale stále sme od toho ďaleko. Potom je tu ďalšia otázka, ktorá sa týka e, zdrojov. Zdroji pre, zdrojmi pre problematické e, konanie sú len zahraničné zdroje. Nie sú zatiaľ žiadne vnútorné zdroje, ktoré by boli k dispozícii na tento druh práce. A Financovanie z EÚ sa v posledných rokoch rozšírilo, ale ešte len, stále len malá časť z nich sa dá použiť na demokratizáciu spoločnosti, pretože mnohé programy pretože sa vyžaduje u nás registrácia, e, schvalovanie a je to veľmi komplikovaný proces. Čo bolo posledný čas posledných 10 rokov, bola iniciatíva východného partnerstva, ktorá vniesla novú dynamiku do občianskej spoločnosti, ktorá tiež vniesla určitú vieru, že dá sa možno niečo zmeniť a je možné budovať vzťahy s európskymi inštitúciami minimálne na báze fóra eh, občianskej spoločnosti. Takže z tejto perspektívy, čo sa nám teda páči na myšlienke Európskej nadácie pre demokraciu? Pre všetkým ide o myšlienku koncentrovať mandát tejto nadácie na úlohy demokracie, demokratizácie pretože je to prístup od spodu nahor a um, je potrebné teda sa sústrediť viacej na otázky politiky a, po, a je to potrebné robiť to na takom širšom zmysle slova. Ďalej Európska nadácia má, podpo- má potenciál podporovať aj inovácie, ale nie len štandardné riešenia. Krajina, ako je moja, potrebuje určité nové riešenie, lebo štandardné riešenie nefunguje, aspoň minimálne v tejto preddemokratickej fáze. A takáto nadácia by mohla do toho vstúpiť. Ďalšia vec, tretia, je treba rýchlo zabezpečiť rýchle a nezávislé konanie, ktoré nebude zaťažené byrokraciou. Práve toto očakávame od tejto nadácie. Toto je pre nás pridaná hodnota. Okrem toho nie je v kontrakte s inými európskymi mechanizmami. A potom Ďalšia myšlienka, ktorá sa nám teda páči, je, že myšlienka za touto nadáciou, aspoň tak je to zatiaľ popísané, že je, že viacej sa sústreďuje na, ten, na tých vnútorných hráčov, pretože len keď posilníme vnútorné sily, len tie môžu priniesť nejaké zmeny. E, ja nehovorím konkrétne, že ktoré sily, ale sú, mali by to byť tie, ktoré bojujú za demokratické zmeny. Takže aké sú výzvy, aké výzvy dokážeme identifikovať e, vo vzťahu k nadácii napríklad viac financovania pre demokratizáciu v takej krajine, ako je moja, to neznamená, že dojde k väčšej demokratizácii, takže nie je to priama cesta, ale otázka, ako dosiahnuť pokrok. Toto, to je práve to najväč, tá najväčšia výzva. Po druhé, keď hovoríme o podpore demokratických síl, to sú tieto demokratické sily ako ich máme zadefinovať správne, akú podporu naozaj potrebujú a ako zorganizovať takúto podporu takým spôsobom, aby sme posilnili úlohu demokratických hráčov v krajine. A ďalšia veľká výzva, myslím, že to bolo jasne viditeľné minulého roku na prípade Aliesa Biliackého, otázka, čo robiť s tou dilemou medzi transparentnosťou a bezpečnosťou. Pretože jasné, že nám veľmi závisí um, a, o tom, aby sme zabezpečili podporu pre, z, tých, z tejto nadácie v budúcnosti, avšak sú určité otázky, e, ktoré nemáme vyriešené z hľadiska bezpečnosti, lebo zase tá vysoká míra transparentnosti, ktorú by sme chceli aj my mať, ale vedľajší účinok toho je, že sa demokratickí aktéry dostávajú do určitej nebez, nebezpečnej situácie vzhľadom k tomu, aby sme splnili podmienky pre transparentnosť. Toto treba vyriešiť. Potom čo sa týka návrhov, ktoré sú relevantné, ja môžem povedať, že jedna vec je, je zavedenie dialogu štruktúral, princípov štruktúrálneho dialogu, vytvorenie miestnych e, programov, e, takisto je treba zabezpečiť implementácia a vyhodnotenie ja si myslím, že um, táto nadácia bude oveľa viac a lepšie orientovaná, keď to bude, ehm, keď bude podporovať ehm, miestných konateľov, ale títo nebudú videní len čisto ako príjemca peňazí. Po druhé je treba zadefinovať kritéria, ktorý, pre tých aktérov, ktorí budú teda príjemcami podpory a tiež určiť, e, pre koho je podpora e, potrebná. Podpora nesmie podporovať e, dezintegráciu demokratických miest a nesmie ani vyvolať boj medzi nimi, medzi tými demokratickými silami. Tomu sa musíme vyhnúť absolútne, pretože určité prípady takéhoto druhu bol, boli súčasťou tej dynamiky, ale v Bielorusku je veľmi konsolidovaná situácia. Napríklad v Arménsku bol naozaj veľký, veľký boj medzi jednotlivými tábormi občianskej spoločnosti, ktorí bojovali o podporu z týchto prostriedkov. Takže tomu by sme sa chceli vyhnúť. Potom by som chcel sa odvolať e, na tému, o ktorej sa hovorilo v septembri. Mne sa páčila tá myšlienka troch pilierov. To znamená, že mali by to byť zacielené na predstupové krajiny, potom ktoré sú v prechodnom období a krajiny, ktoré už prešli zmenou smerom k demokracii. Čiže bolo by to dobre, keby tie podpora bola orientovaná lepšie e, alebo prispôsobená tomu, akej, akom stave sa práve daná krajina nachádza. A posledná vec z mojej strany je myšlienka zakomponovania kľúčových demokratických zástupcov do podporovaných krajín. Mohla by tu existovať určitá účasť v, v poradenských službách a podobne. Neviem, aký by to mohol byť orgán, odborná rada alebo feedback alebo podobne, neviem, ale bolo by dobre, keby tam bola určitá inštitúci- určité inštitucionalizovanie tejto nadácie. To by jej veľmi pomohlo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tieto otázky a aj za návrhy. Ďakujeme v mene Európskeho parlamentu za vašu prínosnú prácu. A teraz dostane slovo Shatlin Hale za Inštitút tvorenej spoločnosti. Nech sa páči. A potom dostane slovo pán Graf Lambsdorff. Pán Graf Lambsdorff. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení členovia Európskeho parlamentu, dovolte, že sa môžem vyjadriť v tomto výbore. Myslím, že niektoré z týchto pripomienok už odzneli z úst mojich predrečníkov, takže budem skutočne stručná. Hovorím v mene nadácie ktorá má 30-ročnú skúsenosť, pokiaľ ide o podporu občianskej spoločnosti vo viacerých krajinách sveta. Špecializujeme sa hlavne v tom, že podporujeme miestne organizácie, aby sa zaangažovávali do demokratických procesov. Našim východiskom je to, akým spôsobom zabezpečiť tú pridanú hodnotu. A počuli sme tu viaceré vstupy od predrečníkov eh, aj v dnešnej diskusii. Ide tu skutočne o komplexnú situáciu. Sú tu už nástroje na úrovni Európskej únie, ktoré tieto oblasti pôsobia. To znamená, akým spôsobom dosiahnuť eh, to, aby SVČ bolo skutočne tou pridanou hodnotou. Keď sme tu počúvali o rôznych návrhoch, ehm, my podporujeme Európsku nadáciu pre demokraciu, pretože tá by priniesla príležitosť pre takú situáciu, že by Európska únia podporovala tie potreby, ktoré sú dôležité na úrovni jednotlivých aktérov v spoločnostiach a obmedzím sa na 5 princípov, ktoré by som chcela objasniť. Tie by mohla využívať aj SVČ. Poprvé, ide tu o potrebu sústrediť sa na tie konkrétne potreby na úrovni regiónov. To zatiaľ ešte nevidíme na tej celoplošnej pomoci. Teraz hovoríme o Blízkom východe alebo Severnej Afrike. Sú tu skutočne niektoré dôležité otázky, ktoré odznievajú ohľadne úlohy takýchto aktérov, nielen zo strany vlád, ale aj zo strany aktivistov občianskej spoločnosti a občanov, ktorí e, si ešte pamätajú podporu Európskej únie pre predchádzajúci režim. To znamená, táto podpora strany Európskej únie nemôže prichádzať na úkor legitimnosti jednotlivých organizácií, ktoré tu už sú. Európska služba pre volanú činnosť musí nájsť určitú vyváženosť, tak ako to aj spravodajca v návrhu správy e, poukázal a jednoducho treba počúvať tie odporúčania smerom z dola nahor, počúvať tie návrhy, kde SVČ môže byť ešte viac efektívna, aby sa jednoducho nevytvárali určité kritéria, ktoré vytvoria byrokrati v Bruseli a aby to potom celé jednoducho bolo v súlade s nejakými e, kritériami, ktoré stanovujú jednotlivé nástroje, ktoré máme. Treba podporovať aj celú paletu aktivistov, ktorí chcú dosiahnuť politickú zmenu. Treba brať do úvahy aj to, že v minulosti tieto politické zmeny prišli najčastejšie zvonka. E, napríklad vytvorenie politických skupín a tak ďalej. Teraz tu nemyslím iba na blogerov, ale myslím aj na hnutie Solidarita, to znamená na odborárov, ktoré vlastne sú do istej miery architektom tejto novej agentúry. To znamená, potreba podporovať mladých ľudí, e, odbory, a treba stále myslieť na to pridanú hodnotu. Toto sú skupiny, ktoré doteraz ešte stále nevyužívajú ten finančný prínos týchto nástrojov. Napríklad podpora SV, čo by mohla prísť aj v tom, že by sa jednoducho podporili e, nejaké štipendia pre tých, ktorí by mohli prísť študovať do Európskej únie ohľadne e, rôznych európskych demokratických postupov, až po jednotlivé mozgové trasty, ktoré by jednoducho mohli s týmto spôsobom spolupracovať. Európska služba pre vonkajšiu činnosť by bola vyrobila dobre, keby sa snažila byť nestranou a keby postukovala, keby ponúkala podporu na úrovni kultúry a demokracie. To znamená vyhnúť sa nejakým ideologickým preferenciám, či už opodstatneným alebo nie, a postupovať nediskriminačne, pokiaľ ide o podporu. Ak by Európska únia bola podporila napríklad v Egypte nejakú politickú skupinu, a táto strana by bola bývala zamietnutá zo strany populácie, tak by to bola skutočne katastrofa. Treba teda E, vybudovať určité mantinely v rámci tejto občianskej pomoci, možno nejaké rotujúce predsedníctvo tých guvernérov a byť otvorený ako otvorená spoločnosť ako taká, aby, sa, aby sme sa vyhli nejakým záujmovým konfliktom v rozhodovacom procese zameranom na podporu. Po štvrté je dôležité venovať pozornosť hlavne kontextu prechodu a to si vyžaduje, aby sekretariat SVČ spolupracoval s tými organizáciami, ktoré poznajú tieto regióny, aby jednoducho mohli odporučiť konkrétne kroky, ktoré treba podniknúť. Počuli sme od predchádzajúcich rečníkov o tých troch pilieroch, troch pilieroch jednotlivých štádií tohto prechodu či tu napríklad príde nejaké fúzie, ako napríklad e, medzi Ruskom a Gruzínskom, alebo či situácia je podobná v Bielorusku, alebo ide tu o povojnový, povojnovú situáciu, ako napríklad v Líbii. Teda treba vyhodnotiť tú situáciu v konkrétnych prípadoch. A potom sme tu ešte počuli od predchádzajúcich rečníkov také výrazy ako flexibilné riziko, inovatívne riziko. To sú adjektíva, ktoré sa nevyužívajú zo strany aktivistov občianskej spoločnosti veľmi často, keď hovoríme o mm, fungujúcich nástrojoch Európskej únie. Ak sa na nich obáte, tak pochopíte, o čom hovorím. My by sme chceli, aby SVČ skutočne bola takým nástrojom prvej inštancie. A tu súhlasím so spravodajcom, že tu ide o iniciatívu, ktorá môže e, byť takým stimulom pre ďalšie partnerstva iniciatívy, ktoré by mohli byť rozvinuté pod vlajkou európskych nástrojov. SVČ môže doplniť napríklad aj uh, konkrétne kroky, e, ktoré podniká OSN a na to, aby dosiahlo určitú kredibilitu, musí byť takou predlženou rukou uh, snách o demokratické posuny. Avšak musí tu byť stále pocit, že SVČ jednoducho sa snaží riešiť situáciu nezávislým spôsobom. V prípade takých situácií, kedy sú určité problematické body, je dôležité, aby jednotlivé, jednotlivé riešenia boli skutočne čo možno najviac nestranné. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu, hovorí vám predseda. My sa tešíme na tento zázračný inštitút, ak sa všetky kritériá splňa budeme musieť začať s veľkými očakávaniami a uvidíme, ako to potom v realite bude fungovať a vyzerať. A týmto vlastne dávam predsedníctvo aj slovo pánovi Lambsdorfovi, ktorý je spravodajcom v tomto výbore. A potom si vypočujeme ešte tieňových spravodajcov a iných poslancov a poslankyne. Dúfajme, že budeme mať v tomto zmysle konštruktívnu diskusiu. Polské a dánske predsedníctvo dúfajme zapracuje všetky naše odporúčania a dúfajme, že budeme mať príležitosť podporiť toto, túto nadáciu ako dôležitý nástroj nie len pre naše e, pre tie krajiny, ktorí sa to týka, ale predovšetkým pre Európsku ako takú. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi tým, že sa poďakujem našim hostom a ich prítomnosť. Je dôležité, aby sme počuli hlasy aj tých, ktorí prácu vykonávajú v teréne, že im môžeme vôbec vyjadriť podporu zo strany SVČ a vymeniame si A Ide tu o to, aby sme identifikovali to, čo môžeme v budúcnosti urobiť lepšie. Ďakujem pani Vazilevskej, Štanov, pánu Štanovskému, pánovi Vialičkému a pani Jackie Hare. Takisto by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom za tie inputové informácie, ktoré boli konštruktívneho charakteru. A takisto by som sa chcel poďakovať kolegom z výborov pre rozvoj a pre ženské otázky, ktoré, ktorí nadstolili takisto niektoré dôležité informácie, ktoré budú pre našu rozprávu a diskusiu ďalej dôležité. Ja by som sa chcel obmedziť na tri oblasti, chcel by som pripomenúť, prečo vlastne hovoríme o Európskej nadácii pre demokraciu. Chcel by som predstaviť kľúčové body môjho odporúčania a potom by som chcel v stručnosti predstaviť aj úlohu Európskeho parlamentu v kontexte budúcnosti jednotlivých operácií a operativity tejto nadácie. Dovolte, aby som vám pripomenul, prečo o tom hovoríme. Hovorili sme tu o nedostatku pripravenosti Európskej únie, pokiaľ ide o podporovanie aktivistov a aktérov eh, aj vo vzťahu k arabskej jare. Nechcem to teraz opakovať, že Kiher to práve veľmi diplomaticky uviedla hovorila o určitej frustrácii, ktorá prišla vlastne s tou schopnosťou našich nástrojov reagovať adekvátne na jednotlivé zmeny v týchto krajinách, krajinách južného susedstva. Takže máme tu teraz možnosť mm, diskutovať o tom a vytvoriť niečo, čo bude do istej miery nekonvenčné, ale to by nám mohlo pomôcť a posilniť dôveru v naše inštitúcie, spolupráci s týmito aktivistami v rámci tých e, limitácií, ktoré poznáme. Hovoríme tu o tejto nadácii nie preto, že chceme vytvoriť e, nadáciu, ktorá by bola e, teda pardon, že chceme vytvoriť nadáciu, ktorá bude menej byrokratická, ktorá bude operatívnejšia. Nejde tu o nahrádzanie alebo duplikovanie e, iných nástrojov. E, Ide tu o doplnenie tých nástrojov, ktoré máme, aby tieto mohli v úzkej spolupráci e, podporovať situáciu. Treba povedať, že EHCR doteraz skutočne vykonávalo e, vynikajúcu prácu, je to nástroj, ktorý podporujeme. Avšak má do istej miery obmedzený mandát a dosť komplikované administratívne procesy a to ovplyvňuje aj spôsob, akým reaguje a je teda dôležité reformať určité e, nástroje, ktoré používa na to, aby boli akcie schopnejšie. Ale ako som už povedal, táto, tento mechanizmus bude od e, nadácie, o ktorej hovoríme, oddelený. A Európska nadácia pre demokraciu bude tou pridanou hodnotou v tomto zmysle, ako sme počuli aj prezentácii pána Vialičku. Je tu požiadavka na vytvorenie takéhoto nástavčia. ktoré sú tie kľúčové body v tomto odporúčania? Ide tu o vytvorenie synergie a komplementárnosti v jednotlivých programoch pre tie oblasti, ktoré sme spomenuli. Táto nadácia by mala dať k dispozícii kontextovú, včasnú pomoc smerom z dola nahor, vychádzajúc z požiadaviek regionálnych aktivistov, je tu nástroj, ktorý by mal poskytovať aj granty, ktoré by nemali nejaké detašované pracoviská v teréne, ale dôležitý je know-how predovšetkým na úrovni sekretariátu a koordináciu s inštitúciami tu na Bruseli. Treba zabezpečiť výmenu názorov s ostatnými inštitúciami, ale tá centrála zostane v Bruseli. To znamená, bude to založené na báze grantov. Tieto granty sa budú dávať ehm, prostredníctvom mimovládnych organizácií. E, cieľom je široká skupina potenciálnych príjimateľov, ako napríklad aj kľúčoví politickí hráči, napríklad niektoré politické strany, pri ich zrode neregistrované mimovládne organizácie, watchdogové organizácie, mediálni blogeri a tak ďalej. To znamená, ako vidíte, ten diapazon možností je dosť široký. Malo by to fungovať na základe známych mechanizmov udelovania grantov. Nechceme tu nejaké partnerské spolufinancovanie, čo by sme si očakávali ako určitú požiadavku, ktorá by bola prvoradov a nezmeniteľnou. Štruktúra bude vyzerať následovne. Dúfam, že vytvoríme túto nadáciu ako hybridnú štruktúru. To znamená, že by tu išlo určitú nadáciu, ktorá by bola autonómna a zodpovedateľná. To je pre nás veľmi dôležité a takýmto spôsobom ju chceme zriadiť a do istej miery vyhraniť aj voči už existujúcim nástrojom. všetkým, pokiaľ ide o aktivity, ktoré budú viac zacielené v porovnaní s tým, čo máme už, čo vlastne beží pri tých inštitúciách a inštitútoch, ktoré máme. Zároveň ešte niečo o vzťahu tejto nadácie k Európskemu parlamentu. Tá vyváženosť sa dá docieliť hlavne zaangažovanosťou Európskeho parlamentu. Prísp- do roz, príspev do rozpočtu tejto organizácie by mal byť v súlade s finančnými pravidlami a kontrolou. Európsky parlament by mal mať možnosť dozorať na fungovanie tejto inštitúcie, ako som už uviedol predtým v inom kontexte, nie kvôli nejakým inštitucionálnym e, dôvodom, ale predovšetkým kvôli tomu, že tento parlament je plný poslancov, ktorí sú demokraticky volení a preto vedia, o čom demokracia je budeme mať aj kontrolnú radu, ktorá bude vyvažovať demokratickú, vy, vy, ktorá bude kontrolovať demokratickú vyváženosť a týmto spôsobom aj stanovovať politické usmernenia tejto novej uh, nadácie. Budeme potom neskôr hovoriť, akým spôsobom bude vo vzťahu parlament k tejto komisii. Dúfam, že parlament a jeho zaangažovanosť prispeje k legitimnosti tejto nadácie a preto som skutočne rád, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť oznámila, že parlament bude súčasťou tej pracovnej skupiny, ktorá bude vytvorená medzi komisiou SVČ a Európskym parlamentom. Vytvorí sa to v pondelok. Dúfam, že parlament bude zaangažovaný do budúcich diskusí a rozpráv ohľadne modalít e, tejto nadácie konštruktívnym spôsobom. A to je vlastne jeden z tých posledných kľúčových bodov tohto odporúčania, ktoré som predložil. A teraz prejdeme k jednotlivým tieňovým spravodajcom spravodajcom za jednotlivé politické skupiny, ktoré, ktorí dostanú každý dve minúty, tak mi to aspoň povedali. A prvý Rečník nahráva kolegu je pán Petering. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Lambsdorff, ďakujem. Ja tu nahrádzam pani Zajfi, to som sa dozvedel práve od vás, ale rád sa vyjadrím. Neviem, či poviem to, čo by povedala aj pani Zajfi ja mám dojem, že sa vec pohla už do určitého pokročilého štádia, ale nechcem sa vyjadriť proti tomu projektu, ale predsa len mám určité otázky, ktoré by som sa chcel spýtať. My chceme podporovať demokraciu. Máme tu priateľov z Bieloruska alebo z... Hovorili sme tu takisto o situácii v arabs... týkajúcich sa arabskej jary v kontexte týchto krajín musíme hovoriť, že zastávame demokraciu, chceme podporovať. Ale či sa musíme pýtať aj to, či máme skutočne tie patričné nástroje. Keď ste, pán Lambsdorff, uviedli, že tento európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva sa osvedčil, tak sa pýtam, prečo tomuto nástroju nedáme aj tieto nové úlohy, ktoré vlastne má prijať táto nová nadácia pre demokraciu. Vytvárame tým pádom novú štruktúru, ktorá bude intergovernmentálne založená a tým pádom vlastne jednotlivé členské štáty budú tohoto fondu dávať všetky svoje príspevky. A z toho vyvstáva aj otázka, ktorý štát koľko bude dávať financí a z toho vyvstáva aj otázka, kto to bude celé kontrolovať. Som rád, že pán Lambsdorff povedal, že kontrola bude prebiehať na úrovni Európskeho parlamentu. Ale dúfam, že nespochybňujeme tú skutočnosť, že takáto kontrola musí byť a potom je tu ešte otázka, že kto bude príjimateľom týchto peňazí z týchto fondov. V prvom rade sú to predstaviteľia e, a síly, ktoré vychádzajú práve z občianskej spoločnosti, ale zároveň by som sa k tomu vyjadril. Ja som predstaviteľom aj nadácie Konrada Adenauera a na Margo toho chcem povedať, že máme na, v Európskej únii a v európskych krajinách veľa podobných nadácií a máme z toho aj určité skúsenosti a do akej miery chceme zaangažovať jednotlivé nadácie do spolupráce s touto nadáciou, ktorú chceme vytvoriť. A preto parlament musí sa postarať o to, aby sa konkretizovala konkrétna štruktúra tejto budúcej nadácie a pokiaľ ide o jednotlivé princípy a podmienky tejto nadácie pre tejto Európskej nadácie pre demokraciu. Tieto princípy a podmienky musíme ovplyvniť ako parlament a dúfam, že sa nám to s vašou spoluprácou aj podarí. Ďakujem pekne, pán Petering, ďakujeme za vašu podporu. Takýmto spôsobom budeme postupovať. A ďalšou rečničkou je pani De Kaiser zo sociálnych demokratov a nenahrádza nikoho, je tu sama za seba. Je ne no, remplace personne. <laughs> Nenahrádzam nikoho naozaj. No, ďakujem, vážený pán predseda, aj pán spravodajca. Zdieľam súčasne našu podporu, ktorú skupina vo všeobecnosti dáva e, tomuto novému konceptu a takisto aj tejto myšlienke, ktorá by mala byť taká pružnejšia, ktorá by sa mala týkať tých vynárajúcich sa aktérov. Takže ja si myslím, že naozaj sú isté nedostatky v mnohých nástrojoch a mnohých dispozitívoch, ktoré máme k dispozícii, ale ja zdieľam ani nie tak znepokojenie, ale skôr takú obavu, alebo upozornenie zo strany niektorých kolegov, konkrétne pána Peteringa, o pomožnej duplicite a nedostatok definície, presnej definície toho, čo hľadáme. Trvám na troch bodoch. Niektoré už boli spomenuté poprvé, keďže tu pôjde čiastočne o európske peniaze a tiež aj o kompetencie aká bude úloha Európskeho parlamentu. Ak zapojíme ho do štruktúr, budeme mať nejaké predbežné podmienky a potom budeme kontrolovať využívanie fondov. A takisto by som bola rada, keby tu bolo isté, bola istá politická rovnováha. Takže parlament sa skladá z politických skupín a bude potrebná istá vyváženosť aj v tomto smere. Nechcem, aby to bolo niečo ťažké, ale to sú demokratické podmienky, ktoré treba splniť. A o duplicite bola by som rada, keby existujúce nástroje neboli týmto oslabené ani duplicitou, ani peniazmi, e, ktoré z toho môžu byť. Teda ak sú peniaze v európskom rozpočte, rada by som vedela, odkiaľ sú a pokiaľ ide o iniciatívy, ak, ak ich budeme odtiaľ preberať, chcem sa spýtať, ako to chceme posilniť, odkiaľ budú pochádzať tieto európske peniaze, ale pre mňa to nemôže byť funkcia do existujúcich nástrojov bez kompenzácie. Po tretie, lokálni aktéry. Trvám, aby to bolo priamo určené lokálnym aktérom. Ale vy možno hovoríte, áno, tieto nadácie majú veľkú skúsenosť. My máme delegácie v teréne. Plne súhlasím, že e, mimovládne organizácie, politické nadácie veľmi dobre poznajú realitu a my e, to musíme vedieť využiť. Takže môžete nám, môžu nám oni poskytnúť informácie dobre, ako vlastne prenášať fondy a redistribuovať ich pretože skutočne politické nadácie tiež nie sú asexuálne, a, ani v, pokiaľ ide o stranickú príslušnosť, ani národnosť. Takže samozrejme treba si uvedomiť, že vo väčšej miere sú tu prítomné nemecké nadácie. Takže my by sme mali E, spolupracovať buď s mimovládnymi organizáciami, s Open Society a tak ďalej. A mali by sme sa naozaj obrácať priamo na lokálnych aktérov. To je všetko. Ďakujem. Pani Lochbiller, ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že politická skupina Zelených predložila dostatočné množstvo pozmeňujúcich návrhov k týmto odporúčaniam a som rada, že väčšina z nich boli integrované. Iba pokiaľ ide o to ECHR, tak tam budeme mať pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne za, za to, že sme vy, zorganizovali uh, možnosť výmeny názorov, na to sa tešíme, ale stále sú tu ešte otázky, na ktoré nemáme odpovede. Keď sa tu hovorilo o záveroch výboru pre zahraničné záležitosti, áno, tam sa uviedlo, že by sa to malo urobiť čo možno najrychlejšie, ale takisto, pokiaľ viem, sa tu uviedlo, že ešte treba urobiť veľa práce, aby sa špecifikovali e, tie situácie, v ktorých bude vlastne fungovať e, táto nová nadácia a jej pridané hodnoty. Čiže celé to veľmi dobre znie, ale ako vyriešime problém, <laughs> keď hovoríme o inovácii do budúcnosti, keď sa veľké množstvo peňazí dá do rúk konkrétnej osobe a nie do jednotlivých e, mimovládnych organizácií. toto je problém, pre ktorý ešte stále nemáme odpoveď. A takisto Inštitút otvorenej spoločnosti, keď sa tu kritizuje európska byrokracia, tento argument obstojí, ale nie je tomu tak, že by sme to, na to nereagovali. Mali sme tento týždeň stretnutie mimovládnych organizácií, ktoré kritizovali a snažili sme sa im poskytnúť feedback, akým spôsobom to zapracujeme a vylepšíme do budúcnosti. Takže ja dúfam, že čoskoro nájdeme odpovede práve na tieto otázky. Ďakujem. Pani Lochbillerová, teraz dostane slovo pán Angurakis. Ja by som chcel najskôr povedať, že som úplne proti vytvoreniu tohto fondu, o ktorom teraz diskutujeme. A pokiaľ ide o názov tohto programu, tak sa tam hovorí o eventuálnom vytvorení. A tu sa o tom hovorí, ako keby to už bolo rozhodnuté. Poviem vám, prečo som proti. Som členom hnutia, ktoré vznikalo a budovalo sa vo veľmi zložitej situácii proti vojenskej diktatúre v Grécku. Čiže ja veľmi dobre viem, čo je to bojovať v ťažkých podmienkach. Chcel by som povedať, že táto inštitúcia, o ktorej tu hovoríte, nie je v žiadnom vzťahu k boju pracujúcich a ľudu za slobodu. Ide tu jednoducho o to, aby sa presadzovala imperialistická politika Európskej únie, aby sa negoval boj pracujúcich a aby sa politika EÚ stala ešte agresívnejšou. Ehm, môžeme povedať tomuto obyvateľstvu, my budeme financovať váš boj za demokraciu. Vieme, že v USA existuje identický podobný fond – založený ešte za Reganových čias a vieme, aké sú dôsledky financovania z tohto fondu, najmä čo sa stalo eh, vo Francúzsku, keď tento fond financoval extrémnu pravicu. Niektorí zabudli a majú tendenciu zabúdať na dejiny, ako keby sme neboli prežili fiasko slávnej oranžovej revolúcie a v rozličných krajinách. To bolo fiasko. Ja si myslím, že tieto fondy by boli opäť príležitosťou zasahovať do politiky nezávislých krajín, aby sa tam presadzovala politika EÚ podľa e, náčrtu e, riadiacich činiteľov týchto fondov nájdeme tam zástupcov všetkých členských krajín a zahraničnej služby. Ako teda potom môžeme hovoriť o nezávislosti týchto fondov od zahraničnej politiky EÚ? Ja si myslím, že tieto fondy vôbec nezlepšia situáciu, práve naopak destabilizujú ju a spôsobia problémy. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pán Gžip. Ďakujem pekne, pán predseda. niektorých príspevkov, ktoré sme tu dnes počuli, máme taký radosť z toho a ochotu, že vytvárame nový inštrument, ale na druhej strane počúvame, že ten instrument by nemal mať žiadne také funkcie, ani aby nepredstavoval nejakú väčšiu aktivitu, pretože potom by mohol zasahovať do vnútorných otázok jednotlivých členských štátov. Tak tento nástroj by mal fungovať tam, kde nemajú fungujúcu demokraciu. Má fungovať tam, kde vlastne sú ešte len určité počiatky demokracie. A a ten nástroj má pomáhať tým krajinám, v tým, v, v, obyvateľom v týchto krajinách, kde ešte nemajú demokracie, kde, sa, kde však už sú určité iniciatívy. A myslím, že keď sa na tom zhodneme, tak tam potom sa ľahšie dopracujeme k určitému e, záveru obávam sa, že je tu veľmi priveľa obáv, eh, že tento nástroj, ktorý mal byť eh, synergiou a komplementár, doplňať eh, to, čo už existuje, tu na ako si nevidím zároveň aj ako sú tu následnú etapu po tom, čo bude na začiatku, tak ako to navrhnuje pán Lambsdorff. Ja mám pocit, že tu je hrozba, že že by to, že sa tu obávate, že bude zasahovať do niektorých iných politik, ako napríklad politiky susedstva. Tak e, ja si myslím, že tu nás jednoznačne vyplýva z toho, že by to bol taký nástroj, ktorý má bojovať o trvalodurateľnú demokraciu, aby začal fungovať alebo uplatňovala sa tam, kde e, sa začína demokracia, aby um, doplňal tú základnú úlohu aby naozaj hľad, pokrýval aj široký spektrum príjemcov, ale zároveň by mal mať aj vplyv na to, kto bude teda príjemcom prostriedkov. A ja si myslím, že zaujímavé bolo to, čo povedal pán Vlad z Vierička, pretože on veľmi dobre vie, aké sú spojené s tým riziká. To znamená, že na jednej strane chceme mať plnú transparentnosť, eh, aby bolo jasné, že kam idú tie prostriedky a tým pádom ju ukážeme, eh, kam tie peniaze idú. A bol tu aj pán Bialiacký, ktorý tu bol takisto hosťom v našom výbore a E, až potom, keď e, tu vystúpil v parlamente, až vtedy sa začali jeho problémy a jeho prenasledovanie a napokon aj jeho zatknutie. Takže tu je takáto obava. No, čiže toto sú úvahy, ktoré musím vziať do úvahy, keď tvoríme takýto nástroj a musíme možno, že v určitých otázkach dovoliť, e, že to bude mať určitý diskrétny charakter, aby sme potom neohrozili jeho zmysel predseda. Ďakujem pekne. Teraz kolega Koval. Ďakujem bardzo. E... Ďakujem pekne. Myslím si, že prvá téza, o ktorá sa tu ukazuje v tejto diskusii, je, akým spôsobom dokončiť čo najskôr e, to, ako aby sa vytvorila tento, táto nadácia, pretože si myslím, že mnohí ľudia očakávajú, e, kedy to vznikne a preto musí to skončiť, tie, tie prípravné práce e, musia skončiť úspechom. Preto ma trochu trápi, že na tento nástroj zatiaľ nemáme v rôznych, e, v rozpočte na budúce roky nemáme to, na toto prostriedky. Je tam 96 miliárd na podporu demokracie, rôzne tu nástroje, ale tento, na, táto nadácia sa tam nevyskytuje. Potom jedna vec je, prvá otázka je otázka mládeže. Nesmieme zabúdať na to, že tie nástroje, ktoré používame, na pomôcť sa trošku menia um, pod vplyvom technológií, čiže vidíme aj dnes, že aj napríklad v prípade Severnej Afriky, že je tá spolupráca s mládežou, ktorá má svoje problémy so zakladaním rodín a vôbec so svojimi vlastnými individuálnymi problémami eh, a svoju, hľadaním svojej úlohy vo verejných otázkach. To je jedna z najdôležitejších problémov, na čo by sa mal sústrediť takýto nástroj. Potom to, čo hovoril pán predseda Pöttering, to sa mi páčilo Ehm, ja mám skúsenosti z eh, nadácie Konrada Adenauera. To tiež sa venuje podpore eh, demokracie. No, že demokracia to je v podstate podpora politického systému. A my musíme povedať, že aj vytvorenie no, moderných eh, politických strán, to je tiež vec, ktorá musí byť súčasťou našej podpory, pričom nebudeme podporovať nejakú konkrétnu ideológiu, ale určite, že tieto otázky e, z viacstranickosti sú jedným z najťažších otázok pri budovaní demokracie. Predseda, ďakujem pekne. Keďže sme tu mali intenzívnu diskusiu, ale tlmočníci už majú právo na prestávku na obed, tak e, dáme ešte slovo e, v službe pre činnosť reagovať na tieto otázky, ktoré tu boli nastolené a potom už by som už skončil schôdzu. Ďakujem pekne. aby som sa ospravedlnila, žiaľ Mačej Popovský nemohol prísť sem dnes, musel ísť na radu. Chcela by som poďakovať eh, pánovi Graf Lambsdortovi za vynikajúcu správu a tiež aj sa poďakovať iným spravodajcom eh, za Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, za celkovo podporujúcu a pozitívnu analýzu a reakciu na súčasný eh, návrh. Veľmi rada, že Zdá sa, že sme vlastne na jednej lodi. Myslím si, že to treba potvrdiť. Je tu tiež vidieť veľké, veľkú veľké nadšenie z toho, ale počuli sme tu aj to, že koľko ešte medzier je treba potvo- pod, vyriešiť a treba by nájsť adekvátne riešenia, ale v podstate ide hlavne o to, že sa situácia posledný pol rok zmenila a <laughs> Takže musíme sa prispôsobiť najmä z hľadiska toho, ako sa situácia vyvíjala v posledných mesiacoch a preto eh, je treba, alebo vzniklo množstvo nových otázok, ktoré je treba zodpovedať eh, v tomto procese. Čiže určite my eh, úlohu Európskeho parlamentu vidíme ako veľmi silnú v celom tomto procese, pretože táto bude kontrolovať aktivity nadácie z hľadiska financovania nikdy sme si nemysleli, že táto nadácia by mohla nahradiť e, zdroje, ktoré by mohla e, ktoré boli, sú určené pre z európskeho zástupcu pre ľudské práva. My by sme tu nejakým spôsobom nechceli toto ovplyvňovať, ale zároveň tento nástroj nie je možný reagovať alebo byť použitý na určité e, úlohy a práve v tomto e, by táto nadácia mala pokrývať tie oblasti, ktoré nepokrýva e, Fond pre ľudské práva. To znamená, že je potrebné zabezpečiť prostriedky ktoré, pre ľudí, ktorí sa snažia sa zorganizovať, ktorí sa snažia aby, alebo hľadajú možnosti, akým spôsobom vytvoriť demokratický priestor. Ale už keď tí mládežníci už fungujú, či sú to mladí žurnalisti alebo podobne, tí by mali byť mož, možnými príjemcami prostriedkov z, toh, z tých, tohto, prost, tohto nástroja. Takže my si myslíme, že tieto dve veci sa navzájom um, neprekrývajú, ale sa musia doplňať. A napokon konzultácie a spolupráca s inými aktérmi a politickými nadáciami my si myslí, že je absolútne podstatné, pretože je množstvo ľudí, ktorí sú skúsení a môžu poskytnúť e, pomoc e, a myslím si, že mali by sme sa od nich poučiť a s nimi spolupracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za veľmi tento užitočné zhrnutie. Ja by som chcel poďakovať sekretariátu za to, že zorganizoval túto prácu pre nás a teším sa na spoluprácu s kolegami. Dovolte, aby som skončil schodzu dvoma vecami. Jedna vec je termín na predkladanie pozvonecích návrhov je 15. decembra. To je budúci týždeň a akékoľvek um, návrhy teda poslať dovtedy. Potom v pondelok večer o 6.30 v Štrasburgu budeme mať ďalšiu schôdzu za prítomnosti vysokej predstaviteľky. A ďakujem za to, že ste prišli. Dovidenia.